kontaktov s Kazachstanom, takisto ako aj sociálny a hospodársky rozvoj e, tejto krajiny. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka. Takže toto uzavrieme a teraz sa dostávame k poslednému bodu nášho programu a to je Guantanamo a hľadovka väzňov. Dalo by sa to e, vysvetľovať dvojakým spôsobom, pretože sme mali diskusiu bez hlasovania, ale táto, toto hlasovanie bude až na konci. Takto som to pochopil. Takto navrhal pán Svoboda. Takže potom sa rozhodneme, či budeme hlasovať na budúcej schôdzi alebo neskôr. Takže rozhodlo sa to tak, že budeme diskutovať o Guantaname bez uznesenia. ale nechápte to tak, že sme sa rozhodli nehlasovať o tom. Hlasovať sa bude neskôr, tak ako sa to deje aj v iných rozprávach. Takže najskôr si vypočujeme autorov. Pán Ruj Tavareš na minútu a pol. Máte slovo. Ďakujem pekne. Ja som chcel začať, eh, tak ako ste to urobili už vy, tým, že by som povedal, že by sme mali hlasovať o uznesení ku Guantanamo. Ja som sklamaný, že to hlasovanie sa neudeje dnes, pretože eh, je tam asi 150 ľudí, ktorí sú v tomto väzení už viac ako 11 rokov. Niektorí z nich sú nevinní a nie, sú, eh, nie je tam žiadny proces. Nemajú právo na obhajobu Mnohí z nich e, zahájili hladovku a riskujú smrť, sú e, nasilne e, je im podávaná strava, čiže toto je naliehavá otázka a je hamba, že sme sa rozhodli, že budeme mať len diskusiu bez politického uznesenia, pretože parlament je miestom, kde sa diskusiou dosahuje politické posolstvo. Chceme ukázať zvýšku sveta, že máme posolstvo, chceme uznesenie, v ktorom požiadame e, Spojené štáty, pretože európske krajiny spolupracovali na zatýkanie týchto väzňov. Chceme, aby sa toto väzenie zatvorilo. To nemôže už čakať a chcem vyjadriť svoje polutovanie nad tým, že niektorí kolegovia využili e, atentáty v Bostone a ja samozrejme som solidárny s obeťami, ale využili to, aby e, sa dosiahol tento cieľ, aby sme nemali uznesenie. Toto by nemal byť politický e, nástroj. Ďakujem a teraz dám slovo pánovi Brenovi na minútu. Požiadal som o slovo aby som povedal, že v mene EPP ľutujeme tú skutočnosť, že diskusia nebola alebo že táto rozprava nebola tiež posunutá. Myslím si, že teraz by bolo primerané mať minútu ticha za tieto obete a za tých, ktorí prežili. Ďakujem, pán Preda. Toto rozhodnutie by sa muselo prijať na začiatku dnešnej schôdze dnes ráno, hoci samozrejme vyjadrujeme solidaritu s obeťami tejto tragickej udalosti. Na minútu a pol má slovo pani D. Kaiser. Ďakujem, pán predseda. Je pravda, že vo chvíli, kedy Amerika smúti nad mŕtvými v Bostone. Nemôžeme hovoriť o Guantanáme len tak. Ehm, pripomenuli sme si to, že už 11 rokov sú väzni v tomto väzení v podmienkach, ktoré poznáme. Poznáme charakter nepráva a pán Brok na, po návšteve v Guantanáme povedal, Eh, že videl som miesto, kde existuje neprávo alebo bezprávie. A teda ja by som chcela pripomenúť niečo, čo pre mňa je strašnou spomienkou. Ide o proces proti Breivikovi, tento vrah, ktorý je autorom E, masakru v Osle v, jú, v júli 2011. Spomínate si, aký bol charakter tohto procesu? Spomínate si tie neuveriteľné gesta dvoch prokurátorov, ktorí podali ruku tomu obvinenému, tomu vinnému, pretože sa k nemu museli správať ako ku každému inému. A myslím si, že v tejto etickej disciplíne, v tejto síle justície si je jediný nástroj, ktorý máme na boj proti terorizmu. Takýmto spôsobom budeme mať návrh dôstojne a preto vyzývam, aby sa dodržalo právo v Guantaname a aj inde terorist, s teroristami nemôžeme zaobchádzať, takže nebudeme dodržiavať ich ľudské práva. Môž, vždy je tu prezumcia neviny, vždy je tu právo na obhajoby a právo na dôstojnosť. Ak to neurobíme, tak budú mať navrh teroristi. A ja chcem povedať, že dnes uh, som veľmi na strane Američinov, ktorí si naozaj nezaslúžili, aby v tomto bostonskom maratóne to, čo sa im stalo. Ale chcela by som tiež aj to, aby v Guantaname Obama dodržal svoj, e, svoj prísľub, svoj sľub, e, ktorý vyjadril prostredníctvom kongresu a aby sa dokázala aj veľkorysosť Európy, ktorá by mala prijať niektorých z týmto väzňov, ktorí by mali byť oslobodení. Ďakujem, Veronik. Pán Martin e, využil princíp modrej karty na otázku. Pán Martin, máte 30 sekúnd. Ďakujem pekne, pani kolegyňa, ja zdieľam váš názor. Musíme byť konsekventní. Ale čo ste povedali, keď ste hovorili o Norsku? Napadol mi rok 72, 1972 a tam sa povedalo do Games Must Go On, hra musí pokračovať. Nie je to tým, že teraz, keď nehlasujeme, že vlastne hráme v prospech teroru, pretože tu máme dôležitú tému, pretože opomíname dôležité témy a týmto spôsobom ako keby sme polavovali. Ďakujem, pán Martin. Pani de Kaiser, nech sa páči, môžete odpovedať kolegovi. Ďakujem pánovi Martinovi za jeho otázku. Nie je to, že teroristi vyhrajú, ale myšlienka, že musíme v tejto téme sa snažiť o kompromis, pretože je to jediný spôsob, ako pracovať. To je najlepší spôsob, ktorý poznáme, ale keďže moji kolegovia z EPP si to neželajú, ja som navrhla pánovi Slobodovi tento kompromis a síce, že sa bude hlasovať potom a ja si myslím, že v každom prípade Vieme, čo máme robiť ohľadom Guantanama, ale ďakujem ešte raz za vašu otázku. Ďakujem pekne, pani Kaiser. A teraz ako autorka dostane slovo pani Šáke. Máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. Rovnako ako USA a Európa zažila terorizmus a bojujeme proti nemu. Avšak obhajujeme našu otvorenú spoločnosť proti útukom, a rovnako musíme ju obhajovať aj proti erózii znútra. Bezpečnosť a sloboda ešte nie sú dosiahnuté. USA si cením ako partnera spojenca. Avšak oni idú proti vlastnej ústave, pretože nedodržiavajú prezumciu nevinní a ľudské práva. Ľudské práva sa týkajú aj podozrivých, obvinených, aj z tých najhorších zločinov. Tieto hodnoty odlišujú otvorené spoločnosti od zatvorených. Tento zákon, ktorý majú, je zlým zákonom v ich histórii. Zadržanie base bez súdu, keby sa to udialo v Egypte, USA by to ako prvé kritizovalo. Alarmuje ma aj to, že právnici nepoužívajú počítače, pokiaľ je kontakt so svojimi klientami odpočúvajú sa tu e, diskusie a to je porušovanie ľudských práv. Apelujeme na americký kongres, aby, zatvaril, aby odporúčil Obamovi, aby sa zatvorilo Guantánamo. Demokracia musí mať vysoký štandard. A slovami pána Stottenberga, ktorý hovoril po e, útokoch Hutoja, povedal, že na násilie musíme reagovať viac demokraciou. Ďakujem pekne, cená kolegyňa. Teraz na minútu dostane slovo kolegyňa Veržia. No, pán predseda, ja by som chcela verejne sa ospravedlniť pánovi Sonikovi pred... V útorok bol zverejnená správa v USA o vypočúvacích metódach a systematickom mučení v Guantaname. Uznesenie, ktoré dnes skúmame, je teda aktuálne skutočne napriek prísľubom Baracka Obamu v roku 2008 v kongrese napriek mnohým výzvam medzinárodného spoločenstve Guantanamo stále existuje situácia mužov, ktorí sú tam uväznení, je čoraz vážnejšia. Od 6. februára a z 30 väzňov drží hľadovku. Ich situácia sa degraduje. Nútené sa im podáva sa tráva, takisto sa na nich vyvíja psychologický tlak. V sobotu toto násilie sa vystupňovalo Niektorí z väzňov odmietli ísť na samotku, kde sú 24 hodín sledovaní. Okolo 700 ľudí bolo uväznených v Guantaname a väčšina z nich bolo prepustených eh, kvôli nedostatku dôkazov. 160 je ich tam naďalej a mnohí preto, že nemajú krajinu, ktorá by ich prijala. Mnohí z nich sú tam viac ako 11 rokov bez toho, že by mali šancu na legálny proces. Boj proti terorizmu nemôže byť zámienkou pre existenciu takéhoto stavu. Čiže ja úplne súhlasím s úmyslom pani D. Kaiser, čiže toto toto väzenie by sa malo zavrieť. Je to škvrna pre najväčšie svetové demokracie. Ľudia, ktorí sú tam uväznení, musia byť buď spravodlivo súdení občianskými súdmi, alebo prepustení na slobodu bez akejhokoľvek trestu. Spojené štáty majú veľkú zodpovednosť v tejto oblasti. Európska únia môže podľa mňa tiež zohrávať svoju úlohu v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pani Verže. Ďakujem pekne za to, že ste sa ospravedlnili pánovi Sonikovi, pretože pán Sonik je takisto demokrat. Je to stíhodný muž a ja akceptujem to, že ste sa takýmto spôsobom ospravedlnili. A teraz dostaneme v rámci kola vyjadrení za seba samého, nie za politické skupiny. Ďalší kolega, nech sa páči, pán Howitt. Vážený pán predseda, tragédia, ktorá sa udiala v Postone, je strašná aj v, tak, aj v Texase. Vyjadrujeme kondole, naše, našu sústras, ale pokračujeme z touto, tejto diskusii, pretože keď trpí jeden, trpia všetci. Uviedlo sa, že po štvrtom dni hľadovky sa môžu nastať skutočne vážne, vážne zdravotné rizika, ako napríklad hluchota. A prečo už 6. februára začali tieto hľadovky a preto parlament musí jednoducho v tejto diskusii pokračovať. 13 z týchto 43 väzňov boli nesprávnym spôsobom stravovaní, ako jeden konkrétny, ktorý hovorí, že ho dvakrát do dňa priviazali k stoličke. Je správne, aby Európsky parlament sa pýtal, či je jednoducho toto v súlade s medzinárodnými štandardami a etikou. Pán predseda, som sa zúčastnil na diskusiách z USA, aby sme podporovali prepustenie zadržaných do krajiny Európskej únie, takže sa neospravedlňujem za to, aby, keď žiadame od nich, aby jednoducho raz a navždy ukončili túto situáciu, kde je skutočne polutovania hodné zaobchádzanie s väzňami. Ďakujem pekne, pán Howitt. A v mene liberálov teraz dostane slovo pani Meky. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Teroristický útok v Bostone je strašná udalosť. Všetci ju odsudzujeme. Treba rešpektovať ľudské práva, to je základné pre demokratickú spoločnosť. Pokiaľ ide o Guantánamo, tam Spojené štáty porušujú medzinárodné právo, keď takúto situáciu ešte stále tolerujú. Spojené štáty americké idú vlastne proti vlastným hodnotám, keď zadržiavajú ľudí bez patričného súdneho procesu. 26 zadržaných by malo byť teraz prepustených, ale budú zadržaní ešte aj naďalej, pretože nie je miesta, kam by ich mohli poslať. Avšak pre niektorých e, zadržaných e, sa počíta, v prípade niektorých zadržaných sa počíta so súdnym procesom. Situácia väznenej v Guantaname je jednoducho veľkou škvrnou hamby e, od samého začiatku vytvorenia tohto väzenia. Dúfame, že čoskoro Spojené štáty sa rozhodnú, že sa toto väzenie zatvorí a dúfam, že v tomto smerovaní Európska únia podporí Spojené štáty americké a rovnako dúfam, že to presadí čo možno najskôr. To, že niektoré členské štáty Európskej únie pokiaľ ide o prelety e, lietadiel CIA cez svoje teritorium umožnili, to je takisto škvrna v ich histórii. Členské štáty by sa takisto mali pozrieť do zrkadla. Pokiaľ ide o boj proti terorizmu, tak treba povedať, že sa tu upotrebili alebo použili také nástroje, ktoré jednoducho sú v priamom protiklade k tým základným hodnotám, na základe ktorých, z ktorých vychádza západná spoločnosť, či už Európska únia alebo Spojené štáty americké. Boli to chyby a tieto chyby sa jednoducho už nemôžu opakovať. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo pán Šliter, ktorý bude hovoriť mene zelených. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pred 40 rokmi som bol malým chlapcom a vyrastal som v USA e, v krajine slobodných, ako sa e, hovorilo vtedy s hrdosťou. Ehm, ľudia vtedy eh, požadovali rovnosť pred zákonom eh, na ulici, ľudia hajili svoje eh, hodnoty, ehm, bojovali proti vietnamskej vojne. Teraz je tu nová vojna, vojna proti terorizmu. Existujú tu naozaj nezákonné metódy ehm, zatýkania, ľudí, ktorí sú eh, zatvorení na roky za múry, nikto eh, ich nemôže uvidieť. Americký ľud by sa mal, eh, by mal mm, bojovať za otvorenú demokraciu a neponoriť sa do vojny. Ďakujem pekne. Na jednu minútu má teraz slovo pán Paška

Eh, no Hovoríme teraz o e, situácii e, v Guantaname a je to trochu zvláštne, pretože práve e, teraz sa pochovávajú obete atentátu v Bostone. Je to teda aktuálna téma, ale nehovorím o celom kontexte ľudských práv. Dnes väzni v Guantanamo Bay e, sú väznení samozrejme proti všetkým princípom medzinárodného práva. Je to hamba, to je pravda, je to jasné. Američania Eh, pichajú do osieho hniezda, a sú eh, tými, ktorí eh, v tomto všetkom sú tými, ktorí strácajú. Mm, dôvodom, prečo tu sme, je, že sa snažíme vzbudiť pozornosť na problematiku Guantanama. Nie je to vnútorný problém Ameriky. Samozrejme, mali by sme sa venovať tomuto Eh, problému, ale nemali by sme tiež eh, aj my pichať do svojho hniezda. Už máme dosť veľa vlastných problémov s európskou mládežou, ktorá ide do Sýrie a tam bojuje. Veľmi veľa moslimov eh, vníma týchto ľudí ako martírov a keď sa, vracajú, keď sa vrátia do Európy, budú radikalizovať ešte ďalších mladých ľudí týchto väzňov v Guantaname treba buď odsúdiť alebo oslobodiť. Arabská liga, Africká únia aj ostatné organizácie by mali prevziať svoju zodpovednosť nie len EÚ. Ďakujem. E, toľko k rečníkom za politické skupiny. Teraz ešte kolega Repo. Pán predseda, e, Guantanamo je e, naozaj e, veľmi nepríjemnou súčasťou existencie toho, čo je v USA počas vlády pána Obamu. Už v roku 2009 eh, americký prezident Obama eh, povedal, že sa zasadí za zatvorenie Guantanama eh, a je nepriateľné, že už 11 rokov sú v Guantaname ľudia zadržiavaní bez toho, aby mm, tam bol nejaký súdny proces voči ním. Ich zadržiavanie je úplne proti všetkým normám medzinárodného práva. Zdá sa, že medzinárodné e, vyjadrenia mienky v tejto súvislosti USA vôbec e, nezaujímajú a ich nejako neovplyvňujú. Ani na rokovaniach e, medzi EÚ a USA sme túto otázku skutočne nenadnášali. Tento, táto hľadovka je naozaj volaním o pomoc je dôležité, aby Medzinárodný červený kríž mal naďalej prístup k e, týmto hľadujúcim väzňom. Ďakujem pekne, pán Repo. Teraz e, začína postup HDI. V rámci neho máme e, štyroch rečníkov. Prosím, pridržavajte sa presne rečníckého času, ktorý predstavuje jednu minútu. Pán Masi. Ja podporujem tie slova, ktoré tu zazneli zo strany pána Tavaresa. To je jasné. Treba e, všetko e, veľmi silne odsúdiť, čo sa deje v Guantaname. Nemôžeme to pripustiť ako demokrati. Ide tu naozaj o tie najväčšie porušenia ľudských e, práv a je to o to dôležitejšie, že USA tu, majú túto základňu na Kube a takýmto spôsobom by som chcel ukázať aj na to, že Spojené kráľovstvo a Turecko, aj Severný Cyprus, aj Maroko, aj e, Západná e, Sahara tu zohrávajú svoju úlohu. Pán Masip, e, už vypršal váš rečnícky čas, sa slovo má ďalší rečník. Už 12 rokov sa porušujú ženevská, ženské dohovor a ľudské práva v súvislosti s Guantanamom. Je tam ešte stále 166 väzňov, iba traja e, pritom boli naozaj obvinení, e, viac než polovica bola, možno e, boli stiahnuté obžaloby. Uzatvorenie toho, čo Amnesty International nazýva gulagom dnešných čias, nám slúbil pán Obama, keď sa stával prezidentom 4 roky neskôr v akte e, kolektívneho zúfalstva a e, väčšina z týchto väzňov hľaduje. Samozrejme e, sme s Amerikou, pokiaľ ide o boj proti terorizmu, ale apelujeme našich priateľov na druhej strane Atlantiku, aby sa zamysleli a, vlastne nepristúpali k ďalším krokom, ktoré nie sú v súhľadu s medzinárodným právom. Ďakujem. Teraz má slovo pán Romeva na jednu minútu. Ďakujem. Myslím, že treba rešpektovať eh, hľadujúcich v Guantaname, ktorí hľadujú naozaj z dôvodov, ktoré sú vysoko pochopiteľné. Eh, mali by sa, eh, nemali by sa im upierať ich ľudské práva. V roku 2009 prezident Obama Eh, ktorý takisto vyhral Nobelovú cenu ako EÚ, že eh, zavrie Guantanamo, ale nevyužil svoje možnosti ani svoju prezidentskú amnestiu na to, aby eh, toto odstránil. Ehm, títo väzni Guantanamo Guantaname sú instrumentalizovaní a teraz EPP chce e, využiť e, teda v Bostone na to, aby oddelovala túto diskusiu, tak to nie je dobré a ukazuje to, ako sa správajú títo kolegovia z očí voči porušovaniu ľudským, ľudským právam. Ďakujem. A teraz pani Geringer Udenberg. Ďakujem, pani przewodniczący. V 2009 i v 2000... Ďakujem pekne. Rok 2009 a rok 2013 to je obie, kedy americká vláda vyhlásila úmysel zatvoriť Guantanamo, ale ako vieme, nič sa nestalo. Stále tam je ešte 160 väzňov. To sú v podozrení z teroristických útokov, z ktorých väčšina vôbec nebola odsudená alebo obvinená právnym spôsobom. Dochádza to skutočne k neľudskému zachádzaniu, točí voči týmto väzňom, dochádza to aj k fyzickým potičkám medzi strážcami a väzňami a dokonca teraz je tam ešte aj hľadovka. Jednoducho zadržovanie ľudí bez procesu je porušovanie medzinárodných dohôd, ktoré podpísali aj Spojené štáty americké. A my preto vyzývame zatvoreniu Guantanama a prepusteniu týchto väzňov. Ďakujem pekne. Týmto sme skončili eh, toto kolo kolegov ktorí sa hlásili o slovo. A teraz uzavrieme celú rozpravu. Pani komisárka dostane slovo, pani Malstrom, nech sa páči. Ctení poslanci, poslankyne, pán predseda, ja by som takisto chcela e, sa vyjadriť, že som že ľutujem, že sa udiali takéto bombové útoky v Bostone a vyjadrujem solidaritu e, s ich rodinami a takisto aj americkej vláde, americkým občanom. Ako sme dnes hovorili, táto hľadávka v Guantaname začala pred viac než dvomi mesiacmi. Podľa najnovších správ vieme, že 43 väzňov odmietajú potravu. Obhajcovia odhadujú, že 120 až 130 väzňov sa k tejto hľadovke pripojili. Je to skutočne vážna situácia a tieto čísla hovoria o kolektívnom e, kroku zúfalstva. Niektorí väzni sú tam už 11 rokov a nemajú žiadne obvinenie, žiadny súd. Podľa ministerstva, podľa ministerstva obrany Guantánamo Guantaname títo väzni jednoducho už prišli o toľko telesnej váhy, že jednoducho musia umelo e, živiť a to už hraničí s etikou. Je tu potreba že otázka je, do akej miery sú legálne takéto kroky zo strany americkej vlády. Európska únia nemá detálne informácie o konkrétnych prípadoch, ale chcem vás uistiť, že my túto situáciu sledujeme s veľkou pozornosťou. Ako sa k tomu vyjadril aj predseda Medzinárodnej komisie Červeného kríža. Pokiaľ ide o podmienky väzňov v Guantaname, v rámci tohto zariadenia. To sú takisto veci, ktoré zbudzujú obavy. A nad rámec týchto otázok by som chcela povedať, že som presvedčená, že najlepšia odpoveď alebo reakcia na túto situáciu je reaktivizácia politického procesu, ktorý by viedol k absolútnemu zatvoreniu tohto zariadenia. Treba rešpektovať kľúčové základné pravidlá a právny štát. To sú kľúčové princípy, ktoré Európska únia požaduje. Boj proti terorizmu nemôže byť argumentom takýchto praktík ako bezprávne zadržiavanie alebo súd, zadržiavanie bez súdnych procesov. Ako viete, všetky inštitúcie Európskej únie, Rada, Komisia, ako aj parlament prijali veľmi rázne stanovisko. Žiadame zatvorenie Guantanama a opakujeme to aj dnes. Avšak hlavná zodpovednosť e, tu znášajú Spojené štáty americké, ale Európska únia reagovala ako partner, priateľ. A členské štáty Európskej únie a Európska únia ako taká a Spojené štáty americké sme prijali spoločný rámec, v rámci ktorého viaceré členské štáty akceptovali viac než 20 bývalých väzňov, ktorí boli prepustení. vtedy americký kongres prijal určité ustanovenia zákony v rámci zákonov v roku 2012-2013 a tieto umožňujú doživotie pre niektorých väzňov a obmedzujú možnosť vlády využívať federálne prostriedky na to, aby sa tí väzni odtiaľ transferovali inde. Opakovane na ministerskej úrovni Európska únia a Spojené štáty americké Európska únia s štátom americkým poukázala na to, že to je jednoducho nie v protiklade k základnými prvkami medzinárodného práva. My sme najväčším priateľom Spojených štátov amerických a my aj naďalej budeme podporovať boj proti terorizmu ako doteraz, ale chceme podporovať aj úsilie Spojených štátov amerických v tom zmysle, že by sa čo možno najskôr zatvorilo zariadenie Guantánamo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. A vlastne vystúpením pani komisárky ukončujeme túto rozpravu a prejdeme teraz k samotnému hlasovaniu. Budeme hlasovať.